Îi rugăm pe colegii care vor să plece, să plece în liniște. Kolegovia, prosím vás, tí, ktorí chcete opustiť miestnosť, opustite ju potichu, pretože my teraz začíname s vysvetľovaním hlasovania. Pred týmto aktom však by som chcel vám povedať ešte toľko, že začíname s vysvetľovaním aj tých vyhlasovaní, ktoré sa ešte konali včera, ktoré sme nestihli a potom budeme pokračovať teda s tými bodmi, ktoré sa, budú, ktoré sa odhlasovali dnes a takisto som dostal požiadavku na ústne vysvetlenie hlasovaní. Naše rokovanie nemôže trvať dlhšie ako do druhej, to znamená, máme hodinu k dispozícii Všetky ostatné vysvetlenie, ktoré sa nestihne, bude musieť byť eh, pre, predložené v písomnej podobe. Takže teraz dostane slovo pani Nina Gil. Máte minútu. Nie je tu. Pán Polčák tu takisto nie je. Pani Morvaj. Pani Morvaj, máte minútu. Mike, Mike, Mike. Ešte si treba zapnúť mikrofón. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o koheznú politiku. Pán Polčák, máte minútu. You may proceed. Jó, de itt ez van, látod, hogy erről, erről. Uh, excuse me. After, uh, after, do, domnul Polčák nu era în sală când v-am dat dumneavoastră Pán Polčák nebol v miestnosti, keď som mu dal slovo, ale medzičasom sa objavil, takže teraz má slovo. Bude hovoriť, vy budete hovoriť po pánovi Polčákovi. Ďakujem pekne. Ja som s radosťou podporil túto správu, pokiaľ ide o koheznú politiku, pretože podľa môjho názoru reaguje veľmi dobre na veľmi podstatné ohľady v regionálnej politike. Politika musí byť zameraná na podporu slabých regiónov, predovšetkým takto nevyhodnených regiónov, teda hospodársky, ktoré zaostávajú v ekonomických ukazovateľoch a takisto musí byť zameraná aj na regióny, ktoré takúto podporu potrebujú. Takže to je nevyhnutné. Musí sa podporovať na podporu jadrových oblastí, kľúčových oblastí, ale aj na podporu štruktúrálne postihnutých regiónov. Pre budúce obdobie je veľmi dôležité, aby sa regionálna politika a tá jej kohezná časť aj ďalej zaoberala podporou udržateľného rastu, pretože to je najdôležitejšia kapitola v regionálnom rozvoji, pretože iba takýto rast môže zabezpečiť našu budúcnosť. Ďakujem. a kohézióval kapcsolatos jelentése természetesen igennel. Pokiaľ ide o správu o kohezii, hlasovala som za túto správu, pretože pochádzam z krajín, ktorá zaostáva v Európskej únii a teda by sme mali mať viac peňazí v Maďarsku. Otázka je, ako tie peniaze budú prerozdelené, pretože počas, teda v súčasnosti Maďarsko nemá pocit, že by rozdiely boli vyvážené. Rozdiely, ktoré tu sú medzi východom a západom, sú dva dôvody. Jeden je, že tzv. kolonizácia, ktorú sme cítili a pociťujeme ešte stále, a bola tu už aj pred vstupom. A po druhé je, že sa tu vyciciava naša energia z dvoch strán neoliberálni globalisti a Európska únia a na druhej strane zasa naši vlastní oligarchovia, ktorí <clears throat> predistribujú zdroje Maďarska sami medzi sebou a toto jednoducho tu ide napríklad o kraj, pôdu, ktorú si predávajú medzi sebou. Takže my sme proti tomuto postupu a chceme podporu Európskej únie. Doamna Makovej. Pani Makovej, máte slovo. Zdá sa, že máte vypnutý mikrofón. Povedal som, že si teraz vypočujeme vysvetlenie hlasovaní zo včerajšku, takže sa vzdávam a budeme pokračovať teda s dnešnými. Pán Etrič, máte minútu. Nie je tu. Pán Bogovič nie je v miestnosti. Pani Maletič nie je v sále. Pán Kelly nie je v sále. Pán Mamikis je tu. Výborne, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Som rád, že sme tu mali správu a mohol som podporiť správu pána Dojča. Urobil som to veľmi rád. Z našej skúsenosti v Lotyšsku môžem povedať, že tu máme dve veci, ktoré treba spomenúť. Na jednej strane sú to teda regióny, ktoré sú stále viac oslabené a na druhej strane sú to kohezné programy, ktoré pre, sú dôležité pre budúcnosť, ale v súčasnosti to ešte nestačí vlastne ten obsah nie je dostatočný a prichádzajú tie peniaze neskoro. Parlament žiada od komisie, aby sme mali lepšiu situáciu, mala by prispieť k tomu komisia a myslím, že táto správa je veľmi kľúčová. A teraz máme pani Harky. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to veľmi dôležitá správa. Ide to o investície do rastu v európskych regiónoch. Častokrát vidíme, že investície sa sústredia do miest a do urbárnych oblastí, bez toho, že by sa venovala pozornosť vyváženosti v rámci Európskej únie. Silné krajiny potrebujú silné regióny a silná Európa potrebuje takisto silné regióny. Kohezná politika je hlavný nástroj, ktorý máme pre podporu silných regiónov a zaberá to tretinu rozpočtu ak by sme podporovali výstavbu ciest napríklad v oblastiach vidieckých, tak jednoducho musíme sa starať o to, aby sme mali prístup jednoducho napríklad aj k internetu v takýchto regiónoch. Nemôžeme mať digitálnu úniu bez prístupu k digitálnym technológiám Európskou úniou. To je nevyhnutné. Napríklad v Írsku nemáme prístup k digitálnym technológiám naprieč celou krajinou a preto také slova ako vyvážený regionálny rozvoj a rovnosť možností nemajú význam, ak nezabezpečíme takýto prístup. Ďakujem. Pani Nina G. nie je tu. Pán Pospíšie, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Podporil som túto správu, ktorá hodnotí Európsky rok aktívneho starnutia. Som presvedčený, že seniory sú veľmi významnou skupinou nášho obyvateľstva, ktorých treba posilňovať. Je potrebné, aby EÚ podporovala aktívne stárnutie, aby sa rozširovali schopnosti našich seniorov, napríklad zvyšovaním ich počítačovej gramotnosti, musíme podporovať rodiny, ktoré sú schopné svojich seniorov integrovať, je veľmi dôležité a tiež je vidieť rozdiel medzi jednotlivými krajinami, ako sa starajú o svojich seniorov. A tu nie ide len o dávky, ktoré dostávajú, aké sú vysoké dôchodky, ale aj aké aktívne vyžitie im umožňujeme. Ja dúfam, že ten rok 2012 bude pokračovať, ten rok aktívneho starnutia a že si spomenieme na túto dôležitú problematiku. Vreau să že ceva, vreau sa nun colegilor Ďakujem pekne. Niečo by som chcel napraviť. Chcel by som vás len upozorniť, že teraz uh, na sú vysvetľujúce hlasovania pre správu pána Kukana, takže dúfam, že všetci si to uvedomujú. Slovo dostáva pán Bogovič.

podporila som túto správu a verím že už čoskoro budú na stole konkrétne návrhy. zároveň oceňujem že európsky parlament svojho času prijal môj návrh a rozšíril rok aktívneho starnutia o rok solidarity medzi generáciami. ďakujem pekne. <clears throat> Uh, pán Kelly. Ten tu nie je. Takže slovo pán Mamikins na jednu Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. A ja som eh, veľmi rád podporil správu pána Kukana, pretože je to skutočnosť v EÚ, aktívne starnutie, je to aktualita, no a otázka solidarity je mimoriadne dôležitá. Do roku 2050 naši občania než viac ako 10 rokov a musíme eh, niečo robiť, veľa vecí zmeniť eh, v mnohých eh, oblastiach. Predtým to bolo keby predstava, fantázia, ale momentálne je to že Ľudia žijú neustále dlhšie, pracujú stále viac a musíme sa na to pripraviť a aj teraz už musíme aktívne konať a aktívne konanie je v EÚ veľmi dôležité. A teraz slovo na jednu minútu dostáva pani Harkin. Ďakujem pekne, ja som hlasoval za túto správu o aktívnom starnutí a solidarite medzi generáciami. Aktívne starnutie e, znamená veľa vecí. E, zdravie, boj proti diskriminácii, prístup e, k vzdelávaniu dospelých, doprave a dlhodobej starostlivosti. A rovnako záťaž pre rodiny ale toto nie je len o aktívnom starnutí, je to tiež o solidarite medzi generáciami. Veľmi silný signál z parlamentu, keď vyzývame Európsku komisiu, aby hodnotila realizovateľnosť a pridanú hodnotu nových finančných nástrojov EÚ, aby poskytovali minimálny príjem všetkým občanom EÚ. Ja súhlasím, že minimálna, minimálny príjem je záležitosťou členských štátov, ale ak nejaký európsky nástroj má pridanú hodnotu, parlamentu musí vedieť. Ja, ja tiež hovoríme o tom, že odsudzujeme situáciu, e, kde zamestnanie ľudí je čoraz neistejšie. A to sa týka všetkých občanov, ale hlavne mladých. Ďakujem pekne, slovo má pán Polčák na jednu minútu. Ďakujem. Tiež som túto správu podporil, Medzigeneračná solidarita je podľa mňa jednou z najzásadnejších možností, ako podporiť dobrý vývoj v spoločnosti alebo si uvedomovať výzvy, pred ktorými európska spoločnosť stojí. Starnutie je fakt, demografický vývoj je realitou a ak sa mnohí hlásime k tomu, že treba podporovať mladé rodiny, tak tiež musíme podporovať staré rodiny a ja to robím Inak povedané, aby rodiny mohli spolužiť, ak sa to dá, aby boli také stacionárne zariadenia, kde nemusíte svojho rodiča či prarodiča umiestňovať do ústavu s celodennou starostlivosťou, ale umiestniť ho len na krátky čas a potom poň ísť. To sú príklady tej dobrej praxe a dobrej solidarity a ja to podporujem. Ďakujem. Ďakujem. Ideme na ďalšiu správu Van den Kamp. A hneď dám slovo pani López Bermecho, ale nie je v sále. Pani Jill Seymour nie je. Pán Kelly nie je v sále. Pán Mamikins. Um, Vážený pán predseda, Kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda, ja som túto správu podporil. Myslím, že to je veľmi dôležitá otázka, pretože Biela kniha o doprave má strategický význam. Ide o konkurencieschopnú strategickú eh, ide o vytvorenie strategických systémov dopravy v Európe. To je veľmi dôležité, pretože globalizácia vykročila a na to musíme reagovať. Ja som túto správu podporil aj preto, že parlament vyzýva komisiu prijať jasné opatrenia, aby táto vízia šla vpred a boli podporené transportné siete a je to príspevok do budúcnosti. Ďakujem pekne. Pán Lundgren. Tento tiež nie je, takže prejdeme k vysvetleniu hlasovania správy Vozenberg. A slovo dostáva pani Šojdrová. Ďakujem, pán podpredseda. Podporila som správu pani Vozenberg, pretože ju považujem za kvalitne spracovanú a úplne súhlasím s obsahom. Neustále sa hovorí o rovnosti pohlaví, ale prax ukazuje, že rovnosť e, zďaleka nie je dosiahnutá. Veľa, stereotypov vedie k nízkemu e, zastúpeniu v určitých odboroch, ako je veda a technika. Správa prichádza s návrhmi, e, ktoré chcú odstrániť neviditeľné prekážky, ktoré bránia v postupe v kariére ženám aj otázka sklbenia odborného a rodinného života práve vo vede je dobre spracovaná. Sú tam konkrétne opatrenia na to, aby sa ženy po materskej dovolenke mohli vrátiť do vedeckého života bez toho, že by e, im tzv. ušiel vlak. A tu by som kolegyni veľmi poďakovala za jej prácu. Ďakujem. Pani Žitňanská. Domna Forenca. Pani Forenca, pani Žitňanská nie je v sále. Podporila som text, ktorý nás vedie k tomu, aby sme uvažovali o tom, aký je ťažk, aká je ťažká tá, e, ten kryštálový strop, e, ktorý sa len ťažko preráža pre ženy, keď v odbornom živote a v kariére EÚ má povinnosť e, odstrániť ťažkosti tohto druhu, ktoré vyplývajú z nízkeho zastúpenia žien a z rodovej diskriminácie, ktorá vplýva aj na univerzitné inštitúcie. Treba veľmi jasne povedať, že proces e, prekernejších pracovných podmienok na e, univerzitách postihol predovšetkým mladé výskumníčky a e, ženy a mali by sme zabrániť aj tejto forme diskriminácii a podporovať rozvoj verejných e, štátnych e, univerzít. Aj to by bol veľmi dôležitý nástroj boja proti takejto rodovej diskriminácii. Ďakujem veľmi pekne. Aj ja som bol výskumníkom a mohol by som vám rozprávať. Teraz je na rade pani Inina Jill, ale tiež tu nie je. Tak pani Parker, neprítomná. Ďakujem pekne, ja som hlasovala za túto správu. A chcela by som hovoriť o situácii v Írsku, kde e, Tribunál pre rovnosť v decembri minulého roku rozhodol, že v prípade Michel Skeffy, v prípade Michelle Skeffington um, prišlo k priamej a nepriamej diskriminácii uh, proti ženám. Toto nie je jediný prípad za ostatné roky. E, Írsku, ktorý ukázal e, rodovú diskrimináciu na írskych univerzitách. V roku 2009 len 10 akademických postov e, vyšších mala bolo v Írsku a pomalte, je Írsko v tomto na druhom mieste samozrejme boli tu nejaké reakcie, ale situácia je stále nevyrovnaná a preto vítam túto správu. Treba riešiť eh, nerovnováhy v rozhodovacích procesoch eh, v rozpočte, eh, zvýšiť počet žien na rozhodujúcich rozhodovacích miestach a zajistiť ich lepšie zastúpenie v oblastiach života. Ďakujem pekne pani Morvaj. Ďakujem veľmi pekne. Ja som podporila správu A prečo som to urobila? Dovolte mi povedať jeden šokujúci príklad. Dnes e, v EÚ, a v Maďarsku to nie je inak, viac ako polovica absolventov sú ženy. Presné číslo 59%. Čo sa týka vedúcich pozícií na univerzitách, tak ženy tvoria 10% iba. A myslím, že toto číslo je dokonca ešte nižšie v Maďarsku. Ďalšou vecou, na ktorú by som chcela v tejto správe upozorniť, je počet doktorandov a doktorandiek. Bohužiaľ, mnohé z nich sa vzdajú vedeckej kariéry po tom, čo dostan, získajú titul a to je väčšinou kvôli tomu, že majú deti. To nie je prirodzené a nie je prirodzené, že je tak málo žien vo vysokých postaveniach na univerzitách Musíme sa týmto problémom detálne zaoberať a ja vyzývam tých, ktorí pre týmto problémom, aby mi priamo napísali. Ďakujem pekne, pán Kelly tu nie je. Pán Buchner. Samozrejme, že rovnosť príležitosti a rovnoprávnosť oboch pohlaví centrálnou snahou, proti ktorej nikto neprotestuje. Ale v oboch správach Rodríguez a Vozenberg a sa to určite nedosiahne, pretože štúdium prírodných vied na univerzite je vec, pre ktorú sa treba rozhodnúť, lebo je propagovaná. Takéto štúdium je skutočne tvrdá práca, nie je to prechádzka rúžovým sadom a je to vhodné len pre ľudí, ktorí majú na to nadanie. A vidíme to na vysokom počte predčasného ukončenia štúdia Úspešné završenie vedeckého štúdia si vyžaduje vysoké nasadenie, pretože tí, ktorí to nedokážu, sú zlou reklamou. A ukončenie štúdia, alebo prerušenie štúdia znamená veľké straty a preto považujem obe správy za nezodpovedné, za niečo, čo mladým e, dámam jednoznačne neprospeje. Ďakujem veľmi pekne, pani Petír. Ďakujem veľmi pekne. Ja som hlasovala za túto správu, pretože je jasné, že po tom, čo sa veľmi veľa hovorí o rovnosti príležitosti pre mužov a ženy, neustále, alebo situácia sa nemení. Okrem toho, ženy sa stretávajú stále s prekážkami. Ale stále máme pocit, že majú rovnakú hodnotu ako eh, muži. Dvere majú zatvorené, aj keď sú nadanejšie ako muži. V mnohých prípadoch neviditeľné prekážky tvára spoločnosť ako celok, takže musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme podporili ženy, zvýšili ich sebavedomie, pretože môžu dosiahnuť skutočne veľa, môžu vyvážiť eh, alebo nájdu rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom. Treba zaistiť eh, rovnaké podmienky mužov a žien, vlastne výplat, ale riešenie spočíva v zmene vnímania v spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania k správe k správe Rodriguez. No a ako prvá dostane slovo pani von Štorch, ktorá tu však nie je. Pani Šojdrová, nech sa páči. Mihajla. Ďakujem, vážený pane. Ďakujem, pán podpredseda. Žiaľ, správu o posilnení postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania som nemohla podporiť. Tak za takýmto boholubo mm, znejúcim názvom sa skrýva veľa bodov, ktoré priamo odporujú základným zmluvám o fungovaní EÚ porušujú garantovaný princíp subsidiarity napríklad v otázke povinnej sexuálnej výchovy. Materiál síce obsahuje niektoré pravdivé a dôležité informácie, ale neprináša žiadne nové praktické riešenia. Rozumne uvažujúci človek vníma rozdiel medzi mužom a ženou, ale aj významné prírodzené odlišnosti a vie, že prístup k vzdelávaniu je základom eh, spoločnosti na postavení žien a dievčat spoločnosti je potrebné veľa eh, čo zlepšovať, ale toto nie je cesta úspechu. Kolegyňa navrhovala plošné zavedenie povinnej sexuálnej výchovy, čo je práve eh, vecou členských štátov a som naozaj rada, že ide len o nezáväzný materiál ktorý členské štáty nemusia automaticky akceptovať. Pani Žitňanská nie je prítomná v sále. Pani, Pani Forenca. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. S veľkým uspokojením som zaznamenala schválenie tejto správy ja som ju veľmi podporila aj preto, lebo v sále EP sme zaznamenali smiešnú krížovú výpravu a mystifikácia proti tomu, čo sa jasne a všeobecne definuje e, mm, rodové vzdelávanie. Je, toto všetko, tieto mystifikácie, to je skok do stredoveku a som rada, že táto správa pomôže zabrániť tomu návratu späť. E, je veľmi dôležité sexuálne vzdelávanie v školách a malo by to byť aj v politike EÚ. Je zakotvené predsa e, diskriminácia proti homofóbii, proti diskriminácii a tak ďalej. A preto s uspokojením konštatujem schválenie

toto je len ďalšia správa zo správ ktoré porušujú zvrchovanosť členských štátov. ďakujem pekne. Ehm, ďakujem veľmi pekne. pokiaľ ide o posilnenie eh, dievčat eh, musí byť posilnené v parlamente. Asi sme nezabudli na Malalu a na jej príhovor o tom, ako dievčatá získavajú viac, väčší hlas počas vzdelávania. My žijeme v znalostnej ekonomike a hospodárstve. Európska únia musí jednoducho pristúpiť k istambulskému dohovoru a ratifikovať tento dohovor. Európska únia a členské štáty musia pracovať pre rodovú rovnosť, predovšetkým pokiaľ ide aj o zahraničné vzťahy. Ja som rada, že môžem podporiť aj vzdelávanie sexuálne a e, som rada, že sa takéto niečo navrhuje a som rada, že by sa to malo navrhnúť ako povinné na primárnej a sekundárnej úrovni. Viem, že sú tu problémy, ale to, ja mám svoj názor. Naši mladí ľudia majú prístup k internetu, k internetu a na tam máme plusy aj mínusy. To znamená, musia byť vyzbrojení patričnými informáciami, patričným vzdelaním, pokiaľ ide o sex. Ak nie, tak nie sú pripravení na to, aby e, sa vysporiadali s tým, čo tam vidia. Ďakujem pekne, pán Buchner. Zdá sa, že už odišiel. Pani Petir. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Táto správa je skutočne hanebná pre demokraciu. Ja som hlasovala proti tejto správe. Takéto ideológie mali byť jednoducho ponechané minulosti a socialisti zdá sa, ako keby ich nám vnúcovali. Snažia sa to zasadiť do kontextu ochrany detí. Táto správa jednoducho ako keby brala právo rodičom vychovať svoje deti. Členské štáty musia si byť schopné vytvoriť vlastné kurikula, takže my sa musíme spýtať, čo tu ešte príde. A poslanci vedia, aké sú tu stanoviska, aké sú tu hodnoty, ktoré zastávajú ich voliči. Ja som hlasovala proti, pretože je to jednoducho v rozpore s Európou, v ktorú verím a som presvedčená, že treba naďalej podporovať takú Európu, ktorá bude dodržiavať základné ľudské práva. Ďakujem pekne. Teraz sa môžeme presunúť k vysvetľovaniu hlasovaní, ktoré boli dnes. Migrácia a utečenci v Európe, to je prvá správa. Pani Forenca už tu nie je. Pán Pospíšil. Pekne, pane predsed... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som bol proti tejto správe, pretože stojí na zlej filozofii, že problém imigrantov Európa vyrieši tak, že bude pridelovať podľa kvót, tak ako to odsúhlasí komisia a počíta to podľa nejakého nejasného čísla. Myslím si, že imigranti by mali ísť do tej krajiny, kam chcú a ten štát, ktorý si chcú oni zvoliť za svoj, by sa mal potom podľa medzinárodného práva zvoliť eh, rozhodnúť, či ich príjma alebo nie. A my by sme ich mali finančne či inak podporovať, ale administratívne riešenie nútenými kvótami problém nevyrieši a bude to viesť len k tomu, že do budúcnosti sa ohrozí Schengen a ja to vnímam aj tak v Českej republike, že takéto nálady sa začínajú zvíhať. A keď imigranti budú ilegálne chodiť po Európy, tak budú narastať hlasia sily proti Schengenu a toho by som sa veľmi nerád dočkal. Preto si myslím, že Európa by mala hľadať inú politiku v riešení imigrácie než táto. Ďakujem, pán Krespo. Rozhodol som sa podporiť túto správu, pretože je tam náš pozmenujúci návrh e, príkladu takého utečeneckého mesta alebo úkrytu. A dúfame, že tento príklad bude príkladom pre celú Európu pre tie štáty mm, si to neuvedomili e, naše vlády. Boli to ľudia, ktorí postavili ten prvý humanitárny koridor, aby vyriešili túto humanitárnu krízu. Včera Juncker hovoril krásne reči o utečencoch, o solidarite, o Európe, ale problém je, že slova, ak po nich nenasledujú skutky, tak ostanú len na zdrape papiera. Jediné, čo ostáva, ostávajú múry a Európa nemôže e, ďalej stavať vyššie a vyššie múry. Musíme robiť konkrétne, reálne politiky a to od dola, aby sme podporili príjem a solidaritu, aby sme vybudovali inú, odlišnú Európu. Ďakujem. Pani Ždanoka. Uh, Ďakujem pekne, ja som tiež hlasovala za toto uznesenie. Uh, uh, ten text je pekný, ale bez korenia prvé úvodné ustanovenie hovorí o bezprecentnom počte ľudí, ktorí hľadajú útočisko v EÚ kvôli pretrvávajúcim konfliktom regionálnym a regionálnej nestabilite. Avšak táto regionálna nestabilita je dôsledkom čoho, kde sú tie korene. Je jasné, prečo eh, to neobsa- uznesenie obsahuje odpoveď na túto otázku mnohých z tých, ktorí boli ministrami alebo predsedami strán, eh, vytvorili túto nestabilitu v Afganistane, Iraku a Sýrii, ale teraz sa eh, sedia tu v tejto snemovni. Teraz chcú sa zbaviť osobnej zodpovednosti na úkor všetkých daňových poplatníkov. Musíme byť ľudskí, samozrejme, našom prístupe voči utečencom. Ale títo nezodpovední politici si zaslúžia humanosť voči samým. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostáva pani Harkin. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja som podporila uznesenie o migrácii a utečencov v Európe. Je to núdzová reakcia na obrovskú humanitárnu katastrofu. Nemôžeme sa žiadateľom o azyl obrátiť chrbtom a Európska únia musí vytvoriť nejaké konkrétne stanovisko. Mysleli sme si, že finančná kríza bola testom pre Európu. A to aj bolo tak. Ale súčasná migračná kríza je ešte väčším testom. Môžeme konať podľa ľudskosti, som povedať, chcela odporúčiť a poukázať na odporúčanie pápeža Františka o tom, že každá farnosť má a každá fara má prijať utečencov. Ale zo strednodobého hľadiska potrebujeme vytvoriť dlhodobé riešenia, možno modrú kartu a musíme vrátiť tých migrantov, ktorí prišli nelegálne. A bojovať proti, proti prevádzačom potrebujeme bojovať, spolupracovať s UNHCR a vytvoriť bezpečnostné zóny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Balco. Ďakujem pekne, pán predseda. Uznesenie o migrácii ukazuje, že Európska únia nedokáže vyriešiť migračnú krízu. Zohľadom na uznesenie a vyjadrenie niektorých hlav štátov a vlád je to otvorená pozvánka migrantov nie sú to utečenci, sú to nelegálni migranti. Teraz sú ich stovky tisíc, ale v budúcnosti to budú milióny. A v Maďarsku máme 195 tisíc, 195 tisíc osôb nelegálne prekračilo hranice. A to veľmi rozčuluje miestne, miestne obyvateľstvo. Maďarská vláda má zviazané ruky kvôli zastaralej, zastaralej legislatíve a to treba nahradiť, nahradiť tak, aby ehm, sa dokázali brániť riešením migračnej krízy. Pri riešení migračnej krízy treba zohľadňovať humanitárne aspekty, ale nesmôžeme zabúdať na základný princíp Európa patrí Európanom. Ďakujem pekne pani Mici. Vážený pán predsedajúci, potrebujeme viacej akcií, činov a menej slov stovky ľudí umrelo po tom, čo sa stalo na sa a naďalej umierajú osoby a stále počujeme len množstvo slov. Pán Jurker to včera povedal veľmi jasne a jaskala. Máme tu e, silné slova a veľa rečí, ale je veľa ženy a detí, ktoré umierajú na ceste e, k nám, keď utekajú pred vojnou a pred konfliktami. Máme, zdá sa, pred, pred nami, alebo je tu akási dvojaká Európa. Je to Európa, ktorá je bezzuba Európa, bez hodnot, len ktorá stojí na slovách a nie na činoch. E, a Európa by mala nám dať dôstojnosť, my ju potrebujeme a mala by brať do úvahy samozrejme aj veľkosť krajín, ktoré príjmajú týchto imigrantov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že Európska únia potrebuje komplexný mechanizmus na riešenie tejto otázky. Otázka migrácie je aktuálna a aktuálnou aj zostane. Potrebujeme paralelné opatrenia tak k migračnej politike, ako aj k azylovej politike. Európska únia sa rozvíja zvláštne, pretože riešenie krízy vždy aktuálne. Keby takéto krízy neexistovali, tak je ťažké sa dohodnúť. Potrebujeme zásadné reformy, no a to sa dá povedať o finančnej kríze a teraz aj k utečeneckej kríze. Keď nebudeme mať spoločnú azylovú a migračnú politiku, eh, tak eh, dokážeme postupovať ďalej. Nemáme čas, musíme konať a ja som to podporil. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hanan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o kvóty, nie je udržateľný ani z morálne, ani praktického hľadiska. Morálny, morálna výhrada, že ľudia v Európskej únie jednoducho takisto potrebujú potrebu. Ak chceme pom- pomôcť Sýrčanom, tak jednoducho musíme ich zobrať priamo z tých ich táborov. Ak už teda prišli do relatívne bezpečnej Európy, tak v podstate obmedzujeme tých pašovať, pašerákov a môžeme e, v podstate našu imigračnú politiku zavaliť. Ale sú to aj ďalšie veci. Nemôžete mať kvóty a zároveň princípy voľného pohybu, pretože skôr či neskôr títo utečenci budú mať e, pasy a možnosť cestovať a to je jednoducho nekompatibilné. Schengen ako aj euro je jednoducho systém dobrý iba vtedy, keď to funguje. Neprežili ani jeden prvú krízu. Funguje to dobre len keď svieti slnečko a všetko je v poriadku, ale jednoducho sa to celé zborilo, keď sú problémy. Takže otras, otrasená je celá Európska únia, rovnako ako e, v minulosti. Ďakujem pekne. Pani Morvaj už tu nie je medzi nami, takže pani Šojdrová. Ďakujem, pán podpredseda. Túto správu som znovu nemohla podporiť naozaj, pretože od, obsahuje odporúčania a žiadosť na zavedenie povinných kvót pre realokáciu utečencov. A z tohto modelu by sa mal stať e, štandardným riešením, ale to je podľa mňa nepriateľné. Členské štáty sa musia vždy sami dohodnúť a rozhodnúť podľa možností, ktoré majú. Nemôžeme im to nikto z vrchu nadiktovať. Aj Česká republika už teraz príjma utečencov. Je našou povinnosťou, aby sme boli solidárni a aby sme boli zodpovední voči zodpovednosti našich vlastných občanov, som presvedčená, že realokácia utečencov nie je riešením a preto som rada, že komisia konečne prichádza aj s iným riešením, ktoré lepšie zabezpečí vonkajšie hranice EÚ a pomôže utečencom e, v miestach, e, kde konflikty vznikajú a vytvorenie e, lepších, bezpečnejších podmienok v tzv. bezpečných krajinách. Toto je perspektívnejšie riešenie. Ďakujem za pozornosť. Pani Petir tu nie je. Pán Coburn. Mr. Vice Chairman, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nikto, ani ja, e, nemohol ostať neotrasený, keď sme videli ten obrázok mŕtvého chlapčeka na pobreží. Vidíme, ako ľudia na to reagovali so súcitom, ale my musíme nájsť praktické riešenia pre tento problém. Keď nezastavíme migráciu, je väčšina je ekonomická, tak vytvoríme ešte väčšiu migráciu a bude tu, budú tu ďalšie úmrtia. Prečo vlastne krajiny pôvodu neplatia pre svojich spolubratov muslimov tábory, kde by mohli byť a odkiaľ by sa mohli vrátiť, keď, sa z, keď prestane vojenský konflikt. Prečo vlastne sú nútení ľudia nastúpať do gumenných e, lodí a preplaviť sa v tých strašných podmienkach do Európy? Mňa zaujímajú ľudské práva, aj práva týchto migrantov, ale takisto ma zaujímajú aj práva, ľudské práva mojich spoluobčanov, pokiaľ ide o nárok na prácu a musíme robiť všetko preto, aby jednoducho Blízky východ si zaplatil riešenie sám. Pán Wolf? Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Každá ľudská bytosť má nárok na život, ošatenie a pristrešie každý má nárok na voľný pohyb a ubytovanie v rámci svojho vlastného štátu. Každá ľudská bytosť, ak sú okolnosti dobré, by mal mať možnosť migrovať a usadiť sa v inej krajine. A v skutočnosť, že občan je príslušníkom konkrétnej krajiny, jednoducho nerobí z toho občana hm, človeka s menšími právami. Tieto princípy jednoducho sú veľmi táto situácia je veľmi komplexná a vidíme, že pokiaľ ide o snahu zvládnuť túto migráciu, ako vidíme v tomto parlamente, sú tu viaceré úsilia regulovať nekontrolovanú migráciu prostredníctvom kvót. Vidíme tu však viaceré rozdiely, pokiaľ ide o tie riešenia. Sú tu riešenia, ktoré jednoducho majú priamy dopad na občanov, na naše zdroje a prevádzajú to aj komplexné problémy sú tu rasistické vyjadrenia v súčasnosti, extrémistické vyjadrenia a vidíme, že názory sa rôznia. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k uzneseniu, o ktorom sme hlasovali včera, pokiaľ ide o úlohu Európskej únie v blízkovýchodnom mierovom procese. Pán Pospišil zdá sa, že už nie je medzi nami. Pán Balco. Takisto, či áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Európska únia zohráva aktívnu úlohu v blízkovýchodnom mierovom procese a ja súhlasím s touto snahou. Pokiaľ ide o Izrael a Palestínu, tak sú tu určité úlohy, ktoré si musia splniť tieto štáty na to, aby dosiahli mier. Avšak pokiaľ ide o uznesenie, sú tu určité body, s ktorými nesúhlasím, alebo nie sú tam obsiahnuté. Európska únia by mala žiadať ukončenie e, fungovania organizácie ISIS a mali by sme sa zasadiť e, za kolektívnu, kolektívny trest. A tí, ktorí sú v povezení, by mali byť prepustení a musíme sa takisto vyjadriť k tým násilným aktom e, zoči voči osadlíkom. Hoci sú toto uznesenie je určitým krokom smerom vpred v porovnaní s predchádzajúcimi dokumentami, ktoré boli prijaté, nemohla, nemohol som hlasovať prerušený rečník, pán Mamikins. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia podporuje riešenie dvoch štátov. To je jediné riešenie, ako môžeme sa odvrátiť od vojny a priblížiť k mieru. Obe strany jednoducho musia uznať hranice zo 67. roku. Jeruzalem musí byť hlavným mestom oboch štátov. Myslím, že to je rozumné riešenie. Môže to viesť k stabilnej budúcnosti pre oba štáty. Bohužiaľ však Izrael a Palestína sa uberajú skôr tým smerom, že tie rokovania už boli prerušené a ja by som chcel podporiť úlohu pani Mogherini, pretože ona sa snaží podporiť aj naďalej rokovania, ktoré by mali viesť k mierovému procesu. A takisto chcem povedať, že ma znepokojuje to, že populisti tu hovoria o dvoch štátoch pre dva národy a to jednoducho ma znepokojuje. Ďakujem. Pán Hanan. Vážený pán predseda parlamentu, všetci z nás, keď sme ľudia, tak uh, preceňujeme eh, náš, náš význam eh, v istých veciach, tak ako to je v migračnej kríze, tak teraz sa zdá sa, že si myslíme, že my musíme vyriešiť krízu na Blízkom východe. Avšak skutočnosť je taká, že naša schopnosť pozitívne vplývať na to je obmedzená. Nie je to nulové, ale je to obmedzené. Je to ľuďoch eh, z regiónu, aby sa dohodli. A oni sa približujú k dohode. A jeden, eh, jeden, jedna z častí dohody je, že príde k zmene hraníc. A preto myslím, že je chybou pre, aby Európska únia tvrdila a určila hranice z roku 1967 ako význam, pretože to je vec, ktorú majú určiť rokovania nespája tie dve strany sporu, len my sa cítime lepšie kvôli tomu. Ale nie je to vždy o nás. Ďakujem pekne. Pani Morvaj tu nie je. Pani Petier tu tiež nie je. Takže prejdeme k uzneseniu o situácii v Bielorusku. Pán Pospíšil tu tiež nie je. Pán Mamikins. Ďakujem pekne, vážený pán predseda vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom v ostatnom čase sa zlepšili. Ja by som chcel poukázať na dve, dva pozitívne body. Sú tiež uvedené v uznesení a to je prepustenie politických väzňov a tiež reakcia na to, čo sa deje na východnej Ukrajine. Ja dúfam, že inštitúcie budú na tom sa budú lepšie využívať. Niekedy je to vo vzťahoch medzi EU a Bieloruskom, tak ako e, sa vymieňajú zima a jar. Momentálne zažívame jar, ale obávam sa, že skoro príde zima. Ja som za dlhodobé riešenie. Samozrejme, mnohé závisí od Bieloruska, ale zamyslíme sa nad tým, čo môžeme urobiť my, pretože tieto vzťahy majú veľký potenciál. Pán Hanan, ďakujem pekne, pán podpredseda. Áno, všem pravda je taká, že Bielorusko sa rozhodlo, rozhodlo ísť iným smerom ako krajina Rusko. Je tam vnútorná, vnútorná diskusia medzi, eh, medzi prozápadne orientovanými a prorusko orientovanými eh, silami. No a Rusko, Bielorusko si vybralo eh, cestu autokracie, centrálnej kontroly a nie slobody a osobnej autonómie a opätovne musíme prijať hranice našej schopnosti niečo zmeniť. Pretože no, okrem odporúčania dobrého modelu nie je veľa, čo môžeme urobiť. Ďakujem pekne, pani Harkin. Ďakujem pekne, predseda. Ja som podporila uznesenie o Bielorusku, ale chcem vysvetliť jedno hlasovanie k pozornosti návrhu číslo 1. Jadrujeme tu obavy, z rozhodnutia vybudovať jadrovú elektráreň a vyzývam Bielorusko, a vyzývam Bielorusko, aby počkalo, kým bude vytvorená a vypracovaná environmentálna štúdia. Ja súhlasím s tým, že každá krajina má právo rozhodovať o svojich energetických zdrojoch, ale sú po dve chyby. Poprvé, nežiadame ich zastaviť, ale len vyžiadate hodnotenie. A po druhé, budovanie e, jadrového reaktora má globálne dopady. Nie je to ako postavenie pár veterných turbín alebo vodnej elektrárne. Jadrové elektrárne majú dopad aj za hranice štátu a preto žiadam o opatrnosť. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k správe Ronika Lope Fontanie, prvou rečničkou je pani Harkin. Ja som hlasovala za túto správu. Nuž, eh, je to polovica, je to polovica podnikov v Európe a zamestná 14 miliónov ľudí sociálne podniky, tvoria obrovský eh, E, príspevok nielen k zamestnanosti, ale aj k rozvoju a tiež aj k ochrane životného prostredia. Avšak ja si myslím, že sociálne podniky potrebujú e, väčšiu podporu. E, veľmi často, veľmi malú pozornosť venujeme neziskovým organizáciám. Sociálne podniky musia byť integrované do národných programov reforiem a ja vyzývam členské štáty, aby po ne implementovali E, smernicu o verejnom obstarávaní. Sú tam sociálne doložky a kritéria na podporu sociálnej inklúzie a sociálnych inovácií a tiež kontrakty určené na zlepšenie zamestnanosti na tých najznevýhodnenejších skupín. Rovnako členské štáty musia vytvoriť centrálne miesta, kontaktné miesta, ktoré dajú možnosť sociálnym podnikom e, prístup k financovaniu. Pán Mamikins. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. V Lotyšsku sociálne podniky fungujú bohužiaľ tak, s nimi stretávame len veľmi často, teda veľmi zriedka. Neexistuje ani jasné, jasná definícia toho, čo je to sociálny podnik. To je v našej legislatíve, takže je veľmi dôležité preto, aby komisia rešpektovala to celé EÚ. Sociálne podniky sa dajú podporovať rôzne v štátoch, ako napríklad v Lotisku, kde úradníci len málo o tom, no a preto bolo logické vyzvať komisiu, preukázať väčšiu iniciatívu a podporiť sociálne podniky tak, aby boli vytvorené spoločné platformy, aby sa dosahovali spoločné ciele. Ďakujem pekne, pán Hanan tu nie je. Pani Morvaj tu tiež nie je. Pani Petýr tiež nie. Takže prejdeme k poslednej správe, a to je správa Martina Dlabajová. A slovo Slovo dostáva pani Harkin. Vážený pán predseda, ja som veľmi rada podporila túto správu. Bolo to veľmi konštruktívne, odvážne o harmonizácii, kvalifikácii s požiadavkami na trhu. Sú tu všetky časti, ktoré sú dôležité na to, aby sme zharmonizovali dopyt a kvalifikácie potrebujeme predpovedať budúce si dopyt potrebuje posilniť vzťah medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami, potrebujeme posilniť mobilitu. A ale potrebujeme podporovať malé a stredné podniky, aj tie najmenšie podniky, aby išli spodu na našej legislatíve. Ja som rada, že parlament to dnes podporil. Ďalšia otázka správe sa tiež hovorí, že musíme podporiť znevýhodnené skupiny, marginalizované skupiny, či už sú to postihnutí ľudia, eh, mladí alebo starší zamestnanci, aby sme podporili eh, dobrú zamestnanosť. Ďakujem pekne, pani González. Hlasovala som proti tejto správe, pretože ponúka staré recepty, o ktorých vieme, že nefungujú ale len vytvárajú neistotu, nestabilitu, chudobu a nerovnosť keď hovoríme o mobilite, mobilita znamená migrácia, znamená, že čím ďalej, tým viacej ľudí musí zbaliť svoje kufre a musí odísť navždy zo svojej krajiny. To je, bari toto definitívne riešenie pre nezamestnanosť. Je to nezam- riešenie pre nezamestnanosť pre e, tie regióny, ktoré sú najviac postihnuté krízov a ktoré strácajú pracovnú silu, ktorá bola taká nákladná na vzdelanie. Problém nie je ten, že naši občania a občianky nie sú dostatočne flexibilní, že by neboli dostatočne vzdelaní, že by nemali dostatočnú možnosť alebo kapacitu, alebo že by neboli pripravení na to, aby sa mohli zamestnať, ale my vytvárame podmienky, ktoré ničia pracovné miesta a takýmto spôsobom to nie ďalej. Ďakujem, pán Mamikins. Vážené kolegyne, kolegovia, demografická situácia v Európe spoločnosť starne na to, aby sme rozvíjali ďalej hospodárstvo, musíme pracovať produktívnejšie a lepšie. Treba vykonať reformy, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť mobilitu a ďalšie opatrenia treba prijať. Ja podporujem túto správu a keď hovoríme o našom pracovnom trhu, treba aj hodnotiť a zhodnotiť, aké nové pracovné miesta sa dajú vytvárať, pracovné miesta, aké služby sú potrebné, ako bude vyzerať naša budúcnosť. A keď to zistíme, tak sociálne veci, transporta a ostatné upravíme. Treba podporiť sociálny dialog a Európsky parlament treba podporiť spoločnosť, aby bola aktívna. Ďakujem pekne. Pán Šogor tu nie je. Pán Halán odišiel, pani Morvaj odišla tiež. Čiže týmto končujeme toto zasadnutie. Ďakujem pekne všetkým kolegom. zápisnica bude schválená na ďalšom zasadnutí, ak nebudú námietky, tak návrhy uznesenia budú zaslané príslušným osobám a organizáciám. Ďakujem pekne, zasadnutie je ukončené.